spracovalo. To znamená, že teraz máme konečne väčšinu v parlamente, ktorá povedala, že si želáme takúto legislatívu. To znamená, že viac už nechceme čakať. Ďakujem pekne, pani Jorgensen. na vyhlásenie číslo 50 z roku 2011, ktoré predložili poslanci Vinev, Deva, Montaldo, Mauro a Takula k zavedeniu programu šach na školách aby sa to zakomponovalo do vzdelávacieho systému Európskej únie. táto deklarácia získala podporu e, väčšiny poslancov parlamentu. Týmto pádom sa zašle na príslušných adresátov a budú tam uvedená mená, ktorí to podpísali a bude takto zverejnené v zápisnici. A teraz má tieto súvislosti slovo splávaca Binev. Vážený pán predseda, dámy a páni, rád by som poďakoval kolegovi Malformu z EPP pánovi Ted Montaltovi z skupiny SND, pánovi Takulovi zo skupiny liberálov a samozrejme Daveovi z skupiny ECR. Všetci títo poslanci iniciovali tento návrh a predložili vyhlásenie k šachu na školách. Ukazuje sa, že keď sú dobré nápady, neexistujú žiadne politické hranice, ktoré by sa nedali prekročiť. Chcem potom ďalej poďakovať pánu predsedovi Buzekovi, ktorý vtedy podporil túto iniciatívu a ďakujem i administratíve parlamentu, všetkým servisom parlamentu za vynikajúcu prácu. Ďakujem všetkým, ktorí podpísali toto vyhlásenie. Napokon Ďakujem Jazekovi Glosovičovi, Piotre Boris a Milan Sver, pretože je to výborná vec. Navyše, je to dobré pre deti, pre budúcnosť. Tu hore na galérii máme predsedu Európskej šachovej asociácie, ktorý je dnes prítomný na našom zasadnutí. Chcel by som vám napokon zaželať krásny víkend po tomto hlasovaní. Veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem pekne, pán Binev. Dámy a páni, ešte predtým, ako pristúpme k hlasovaniu, kolega Lothar Bisky odstúpil z pozície predsedu skupiny GUE a včera táto skupina zvolila následovníka. Najprv pán Bisky sám chcem poďakovať mne celého parlamentu za vašu prácu ako predsedu e, politickej skupiny GUE. Ďakujem pekne skutočne za vašu, e, vaše výkony, tak ľudské ako kolegiálne. Myslím si, že v každom prípade ste boli pre nás veľmi cenný kolega. Opúšťate e, pozíciu predsedu, ale ostávate v našom parlamente a ďakujem pekne za doterajšiu spoluprácu. Der Glückwunsch gilt selbstverständlich. Samozrejme, gratulujeme kolegyni Cimer. Pani Zimmer sa stala novou predsedničkou skupiny eh, GUE. Gratulujeme k tejto funkcii. Pani Cimer, musím ale uznať, eh, že to je zvláštne, nás to trošku prekvapilo, že nový predseda vašej politickej skupiny dostal nie červenú rúžu, ale žltú. Ale dobre, v rokovacím poriadku sa teraz hlási, a liberálke boli v krízi. Dobre, takže v rokovacím poriadku sa teraz hlási kolega Papa Stamkos. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som chcel apelovať na nás všetkých, na celú našu inštitúciu, alebo z istých dôvodov a tu hovorím, že ide tu o hlasovanie o správe kolegu Krisa Davisa, aby som chcel požiadať o odloženie hlasovania.